Vamos a empezar la votación. Milí kolegovia, začneme s hlasovaním. Prvý bod je správa Kasíny. Je to medziinstitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a ECB. Je to hlasovanie, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme na hlasovanie Nasledovné budeme hlasovať o počet medziparlamentných delegácií. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k správe Češková. Absolutorium za rok 2011, Európska rada a rada. Nie sú tu žiadne pozmeňujúce návrhy. Hlasujme. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, prijaté. Môžeme teraz prejsť k návrhu uznesenia. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Vážené dámy a páni, Dámy a páni, ako viete, máme na zasadnutí veľmi e, cteného hostia, predsed, pána prezidenta Senegalu. A tak, áno, áno, prosím pekne, je tu prítomný pán prezident Senegalu a preto na chvíľu prerušíme naše e, bežné rokovanie a teraz namiesto hlasovania o správe Canony a to by asi bolo potom problematické z hľadiska časovania. Najprv budeme hlasovať o kratších správach a potom o správe Zanony budeme hovoriť alebo hlasovať po tej oficiálnej časti. Takže budeme teraz hlasovať o správe Malcoma Harbra o rekreačných plavidlách a vodných skútroch. Takže je to Blok číslo 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený tento blok číslo 1. Ten je schválený tým pádom. Ďalej hlasujeme o návrhu komisie. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz návrh legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A Návrh je schválený. Ďalej budeme hlasovať o správe Verňom o uznávaní odborných kvalifikácií. Blok číslo 1. Otváram hlasovanie. Prvá časť. Prosím. Hlasujeme o prvej časti. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Ďalej hlasujeme o návrhu komisie. Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz, prv, než budeme hlasovať o legislatívnom uznesení, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 161. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz o, hlasujeme o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz budeme hlasovať o o správe pani Bauer o dohode EU a s Arménskom o zjednodušení udelovania víz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz prejdeme k ďalšej správe pani Baver. Týka sa to tiež Žarvenska, ale je to v súvislosti s readmisiou osôb s neoprávneným pobytom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. Ďalej prejdeme <clears throat> na, ku povoleným zdravotným tvrdeniam a potravinám. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu, takže kto je za? Proti? Mhm. Preveríme si to elektronicky, prosím. Otvárame elektronické hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pre, prejdeme ďalej. Potraviny a produkty živočišného pôvodu. Hlasujeme. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Opäť si to preveríme elektronicky. elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz prejdeme k rokovaniam EÚ s Čínou. Je tu pozmeňujúci návrh 1 a 6, to je identické. Budeme o nich hlasovať spoločne. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej. Odsek 17, prvá časť. Hlasíme o prvej časti. Za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh schválený. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. A preto prejdeme ďalej na 26 v troch častiach. Prvá časť, otváram hlasovanie. Za, proti, zdržali sa, schválené. Časť 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej prechádzame na 36. Pozmienujúci návrh 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Pozmienujúci návrh 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A návrh je zamietnutý. 41 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Pozmeňujúci návrh 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o 42 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, Otvárame hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Pozmeňujúci návrh 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Návrh číslo 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 43 v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť, to je za, proti, zdržali sa. A preveríme si to. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie ku druhej časti. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Tretia časť, o tej sa nebude hlasovať, to návrh sa stiahol. A teraz budeme hlasovať o návrhu ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. Ďalej budeme skúmať Pardon, ďalší bod, teda prejdeme k ďalšiemu bodu. Ešte máme vzťahy s Tajvanom. Budeme hlasovať o bode 1 v dvoch častiach. Časť 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej, pozmeňujúci návrh 1, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 4, kto je za, proti, zdržali sa a preveríme si elektronicky. Otváram hlasovanie ku paragrafu 4. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz máme pozmeňujúci návrh 2. Menujte hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o 5. Otváram hlasovanie. Tiež menovité hlasovanie. Pardon, opravuje sa rečník, je to odsek, alebo paragraf 14. Paragraf 14. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz budeme hlasovať o návrhu ako celku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh je schválený. A teraz ešte ak dovolíte, prerušíme naše zasadnutie a budeme mať slávnostné zasadnutie od tejto chvíle. Pardon? Aha, ešte niečo. Budeme teda, pardon, hovorí pán predseda. Chceme ešte hlasovať. Ešte o jednom ďalšom návrhu. Dobre, budeme teda hlasovať ešte o jednom návrhu. Nie? Pani Lichtenberg, nech sa páči, máte slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, skôr, mohli by ste, e, preruš- skôr ako sa pustíte teda do tohto piskotu, tak počúvajte ma. Včera e, pri tej diskusii alebo rozprave o časoch oddychu pre pilotov a pre členov posádky e, sme dostali predložené e, návrhy od komisára Kalasa, ktoré E, spočívajú na dohode medzi ním a medzi pracovníkmi do odborov dopravného sektoru alebo odvetvia a ktoré e, ten pôvodný návrh, ktorý sme mali k dispozícii, e, keď sme to prerokovávali na výbore, obsahuje isté teda zmeny. On to spravil veľmi všeobecnom duchu. Nevieme teda presne, čo je obsahom toho Kalasovho návrhu, aký je presne návrh komisie. Uznesenie, o ktorom teraz budeme hlasovať, zamieta ten návrh pretože samozrejme my sme vychádzali pri našich rokovaniach z toho, čo bolo pred polí alebo pred touto rozpravou. Ja sa domnievam, že parlament musí vedieť, o čom ide hlasovať, čo bude predmetom hlasovania. A preto preto vás chcem požiadať, aby ste pristúpili k oddeleniu, od posunutiu teda hlasovania, tak aby ste parlamentu dali možnosť spracovať návrhy komisára, aby sme ich dostali eh, v písomnej podobe, aby sme mali potom možnosť viesť rozpravu. Ďakujem. Senora Lichtenberg. Ara... Pani Lichtenberg, Lichtenberger, pani... podľa rokovacieho poriadku teda takto, je niekto za to, čo predložila ako návrh pani Lichtenberger? Nie. Je niekto proti? Je niekto proti? Nie. Alebo? Hovorí pán predseda. Vážený pán predseda, ja sa vyjadrujem za to. Ja som skutočne skeptický ohľadne toho, či tieto návrhy sú dobré zo strany komisie. Ak by tu bol nejaký nejaká možnosť spoločne to zlepšiť, mali by sme túto možnosť využiť a čas na to jednoducho máme. Ďakujem. Takže je niekto proti? Nie? Dobre. A pán Speroni? Ďakujem za slovo, pán predseda. Zdá sa mi, že v tejto etape, v tomto štádiu Parlamentné hlasovanie o tomto návrhu uznesenia myslím, je skôr v rukách komisie a rady. My budeme hlasovať o tomto návrhu, ale, takže tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Kto je proti? Dobre, preveríme si to elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. A teraz budeme hlasovať ku bodu, ktorý sa týka technickej požiadavky eh, v súvislosti s leteckou prevádzkou. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. A teraz prerušíme naše zasadnutie, aby sme si mohli vypočuť prejav pána prezidenta Senegalu a potom budeme pokračovať tými bodmi, ktoré sme ešte neprebrali.